dôjde zajtra o 12.30. Teraz by sme podľa e, nášho programu prešli k správe pani Sonie Alfano o organizovanej trestnej činnosti v Európskej únie. Aby som teraz na 4 minúty chcela odovzdať slovo pani spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som veľmi rada, som veľmi spokojná s činnosťou, ktorú odviedli všetky politické skupiny, aj tieňoví spravodajcovia. všetci skrátka prispeli k, ku konečnému výsledku, ktorý je veľmi ambiciózny, e, pretože organizovaný zločin a boj proti mafiám je e, jednou z ústredných tém e, politiky Európskej únie v tejto oblasti. K tomuto, k, tomu, k, tomuto, k tejto zločinnosti, ktorá nepozná hranice, nie je zatiaľ nejaký konkrétny dokument, ale Eh, tých dokumentov je mnoho a eh, majú mnoho rôznych pôvodcov, eh, okrem iného aj orgány boja proti zločinnosti, ktoré financuje Európska únia. v tejto mojej správe navrhujeme jasnú líniu boja proti týmto zločinným zoskupeniam a mafiám. Navrhujeme takisto opatrenia, ktoré by mali vychádzať z hodnotenia závažnosti situácia, z hodnotenia hrozieb. No a rada by som tu poďakovala Um, vedcom a právnikom a sudcom, ktorí prispeli svojimi rozsiahlymi skúsenosťami k, navrhovaným riešeniam a odporúčaniam. Uh, išlo o zástupcov členských štátov, ktorí zastupujú svoje jednotlivé krajiny v uh, boji proti uh, organizovanej kriminalite. Takisto by som sa chcela dotknúť otázky E, zaisťovania ziskov stresnej činnosti, e, čo je veľmi dôležitá súčasť boja proti organizovanej kriminalite. E, a my dúfame, že dôjde k predloženiu návrhu v tejto oblasti, ktorý bude mať pôsobnosť v celej Európskej únii. Teda opakujem, ide o zaisťovanie príjmu a ziskov stresnej činnosti. Ďalej sa v súčasnosti rokuje o rozsiahlých konfiškáciách. Tu je e, možné v niektorých členských štátoch vykonať e, zaistenie majetku a konfiškáciu aj bez e, vynesenia, vynesenia súdneho rozsudku. A a je možnosť, a my by sme túto možnosť chceli naďalej podporovať a rozvíjať, aby tieto za, zadržané prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti mohli byť využité na napríklad na sociálnu podporu alebo činnosti pozitívne tu bude treba upraviť e, ustanovenia trestných zákonov a e, zaviesť činnosti mafie a organizovaných skupín podobných mafií ako osobitný trestný čin a chceli by sme, aby spolupracoval Europol, Eurojust a OLAF, aby teda tieto organizácie spolupracovali Eh, napríklad na rozšírení justičnej spolupráce aj na túto oblasť. Ďalej by sme chceli podporovať prevenciu a neboli by sme radi, aby eh, peniaze, ktoré pôjdu do prevencie, končili práve u pôvodcov organizovaného zločinu. Treba preto skúmať peňažné toky a eh, treba sa uistiť, že organizovaný zločin v členských štátoch bude dostatočne zmapovaný a my e, budeme tiež e, skúmať e, všetky ostatné nástroje, ktoré sú k dispozícii, aby sme tento neželaný jav potlačili. Musíme jednoducho využiť demokratické právo členských štátov a ich jednotlivých parlamentov zasiahnuť v prospech bezpečnosti občanov. A očakávame, že komisia vezme na vedomie to, že Európsky parlament považuje túto tému za veľmi dôležitú. A na záver by som ešte chcel povedať, chcel povedať jednu veľmi dôležitú vec. Európsky parlament týmto vykonáva prvý krok a e, týmto prvým krokom je v podstate komplexná súhraná správa o činnostiach organizovaného zločinu a skupín v Európskej únii. A e, ja dúfam, že zajtra e, vyšleme jasný signál občanom Európskej únie, že chceme bojovať proti týmto neduhom. Ďakujem veľmi pekne, pani Alfano. Teraz dostáva slovo pán Iacolino. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Chcela by som poďakovať pani spravodajkyni, pani Alfano, za, veľmi dôle, za správu o veľmi dôležitej oblasti, pretože toto je určite veľmi silný príspevok a signál všetkým aj ostatným politickým e, skupinám, pretože sme svedkami toho, že tieto javy sa prejavujú, sa prejavujú e, a rozširujú stále viac a viac. Navrhy, ktoré boli teda predložené, boli predložené aj komisii a teraz eh, máme možnosti, môžeme zmraziť eh, prostriedky, alebo eh, môžeme zmraziť účty predstaviteľom organizovaného zločinu. Jednoducho musíme týchto zločincov skutočne aj potrestať vážnymi trestami, keď, pretože tú trestnú činnosť, ktorú páchajú, tá je, veľmi, tá je závažná trestná činnosť. Všetko vám samozrejme musí byť ale postavené na dôvere. Takisto musíme mať k tomu a potrebujeme aj legislatívu, ktorá bude chrániť čestných e, občanov, tak aby tí, ktorí neakceptovali pravidlá mafie, aby jednoducho mohli hrdlo tlomu odporovať. E, slovo má teraz pani Záborská. Grazie, signora Presidente.

Grazie. La nech sa páči. Pani Costa. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi pobláželať spravodajkyni k tejto veľmi dôležitej správe, ktorá predstavuje um, určite taký kľúčový um, bod, kľúčové východisko v Európskom parlamente v téme, kde potrebujeme nové kompetencie. Na základe Lisabonskej zmluvy tu máme posilnené právomoci, ktoré sa týkajú boja s organizovanou kriminalitou na európskej úrovni. Tu máme osobitný výbor, európsky um, prokurátora. Toto všetko potrebuje nové nasmerovanie. Jedno jednotlivé návrhy sa boli urobené aj z výboru pre ženy, predovšetkým čo sa týka ochrany obetí a Európskeho fóra. Ale v každom prípade potrebujeme taký globálny prístup, aby sme mohli bojovať s obchodovaním s ľuďmi, aby sme mohli bojovať s kriminalitou maloletých a tak ďalej musím upozorniť na to, že práve maloletí sú veľmi často obeťou zločinov proti ľudskosti a práve v tejto súvislosti sú to často ženy, ktoré sú obeťami násilia, e, napríklad keď sú ženy svetkine alebo vyrastajú v mafiánskych rodinách. My musíme jednoducho sa venovať aj týmto e, ženám, e, pokiaľ chceme legálne

Áno, ďakujem vám pekne, pani predsedajúca, pani podpredsednička komisie a pani komisárka Reding, vážené dámy a pani poslanci. Ja si myslím, že v tomto bode sme dosiahli veľmi dobrý kompromis a preto mi dovolte poďakovať sa aj pani Alfano za túto sprácu. Um, my ako zelení podporujeme túto správu a myslím si, že je to tiež veľmi dôležité, aby sme sa tu dostali ďalej. Komisia na tomto mieste takisto e, predostrela niekoľko návrhov a myslím si, že, my, že je dobré, že my ako e, Európsky parlament e, náčrtneme to smerovanie. Ehm, nie sme so všetkými bodmi, um, nie sme, nesúhlasíme so všetkými bodmi tohto náčrtného smerovania, ale v každom prípade musíme sa obrátiť na radu a na členské štáty, pretože je veľmi dôležité vedieť, že viac spolupráce je možné vtedy, pokiaľ budeme konečne e, zjednocovať a harmonizovať štandardy e, spolupráce e, pri boji s organizovaným zločinom, pretože my musíme jednoducho ujednotiť naše štandardy, pokiaľ chceme posunúť o krok ďalej spoluprácu pri boji s organizovaným zločinom a to je aj tu v Európskom parlamente mimoriadne dôležité práve v tejto citlivej otázke. Ďakujem. Pán Paška ako ďalší

budú závery misie eulex dôležité pre dôveryhodnosť bezpečnostnej politiky európskej únie a to nielen na balkáne. ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pani predsedajúca, taktiež ďakujem aj pani Alfano za túto vyčerpávajúcu správu. Dlhý zoznam odporúčaní určite bude veľmi veľkým zdrojom inšpirácie pre budúcu prácu komisie v tejto oblasti. Organizovaný zločin okrýva množstvo aktivít alebo nelegálnej činnosti. Je to taktiež globálny jav a aj tiež boj proti nemu je tiež globálny. A preto nie je prekvapujúce, že množstvo odporúčaní sú práve od, od, od, odkazované politike, ktorá zase siaha mimo vnútorných e, otázok. Je potrebné zabezpečiť e, aj zosúladenie boja proti organizovanému zločinu s e, ostatnými politikami, taktiež v rámci našej spolupráce s tretimi krajinami. Komisia teda volá potom, aby sa aby tretie strany podpísali aj rôzne um, dohovory a dohody a tie, ktoré sú v platnosti, tie by mali skutočne aj implementované tak zo strany EÚ, ako aj zo strany strany partnerských krajín. Európska komisia e, pripravuje e, revíziu e, smernice k boju proti organizovanému zločinu a my pripravíme teda štúdiu, ktorá urobí obraz o tom, aká momentálna situácia v tejto oblasti je. Európsky prístup voči organizovanému zločinu by mal byť strategický na báze spoločných cieľov a tieto, toto je vlastne ustanovené v oznámení z komisie z novembra 2010, kde sa, ktoré sa týka internej e, stratégie a je tam viacero cieľov, ktoré by sme chceli dosiahnuť taktiež aj v rámci e, výročnej správy o implementácii tejto vnútropolitickej stratégie taktiež priniesie o tom informácia, aká je situácia. Jedným z tých cieľom by malo byť e, zabezpečiť eh, zdroj kriminality a taktiež musíme e, zabezpečiť možnosť skonfiškovať e, teda príjmy z organizovaného e, trestnej činnosti a budeme musieť taktiež veľmi úzko spolupracovať aj s, s členskými štátmi teda na národnej úrovni, aby sme tieto, túto činnosť vyničili. Jednoducho, my pripravujeme takisto aj nový legislatívny návrh, e, aby sme nahradili existujúce právne nástroje, aby sme aj podporili schopnosť členských štátov e, konfiškovať e, prostriedky alebo prostriedky alebo výnosy z eh, trestnej činnosti. Komisia taktiež eh, pripravuje eh, navrhnúť stratégiu v tejto oblasti na rok 2012. Takisto aj Europol, aj Eurojust sú veľmi dôležitými orgánmi v rámci policajnej spolupráce. Ehm, je už množstvo úspešných prípadov odhalenia obchodovania s ľuďmi deťmi alebo z odhalenie siete v oblasti detskej pornografie. Takže my potrebujeme zlepšiť eh, potenciál týchto agentúr alebo výkonný potenciál týchto agentúr aj pre budúcnosť. Pani nie je množstvo um, vecí, ktoré ste dali do vašej správy. My sa k ním vrátime veľmi konkrétnym prístupom. Napríklad už zajtra komisia pripraví alebo predloží správu um, respektíve oznámenie, ktoré sa týka európskej reakcie na drogy, ktoré sa bude týkať e, celkovej prestavby, spôsobu, akým sa bojuje proti obchodovaniu s drogami. Takže dúfame, že vy taktiež budete nám naďalej pomáhať, aby sme sa nám podarilo pretaviť do konkrétnych krokov tie veci, ktoré sú veľmi vysoko potrebné. Predsedajúca. Ďakujem pekne, pani komisárka. Rozpráva sa skončila, hlasovať sa bude zajtra o 12.30. A ďalším bodom programu je správa pána Christiana Predu, ktorá sa týka